I suppose that we won't be that many members present at this uh, employment uh, meeting. Uh, people are... Ľudia uh, majú množstvo práce ešte na záver tohto volebného obdobia. Uh, chcú mať dobré výsledky, takže uh, preto je nás tu málo. Tlmočenie na dnešné stretnutie je zabezpečené vo všetkých jazykoch okrem malčtiny a chorvačtiny. A Poďme rovno na bod 3 programu schválenie zápisnice z 26. februára 2019. Môžeme schváliť túto zápisnicu? Áno, dobre. Poďme na bod 4 programu, ktorým je správa o prebiehajúcich interinstitucionálnych rokovaniach. A keďže pán Palač e, musel má toho veľa, tak som rada, že prišiel medzi nás na chvíľku, nás kratučko oboznámi a zajtra bude už 8. trialog na túto dôležitú, ale zložitú tému. Takže máte slovo, pán Baláš, povedzte nám všetko, čo viete. Vážená pani predsednička, vy viete a sledujete priebeh týchto, týchto trialogov. Dobre, takže zajtra bude prebiehať trialog asi posledný, e, určite posledný a ešte celkom sa nám nepodarilo dopracovať sa k dohode. Dúfam, že sa k nej dopracujeme, ale zatiaľ to ešte nie je ukončené. Prebehnem to veľmi rýchlo. V podstate na začiatok parlament strávil veľa ústupkov, áno, samozrejme spolu s negociátormi z parlamentu berieme na to zodpovednosť, mali sme pocit, že je dôležité robiť tie kompromisy a ústupky, aby sme sa posunuli. Musím povedať, že rada sa veľmi nechcela posunúť. Potom trošku rada otvorila hru, ale len trošku. A v, v niektorých eh, témach eh, prejavila úsilie. V podstate sú tri veci, ktoré potrebné potvrdiť. Poprvé, kapacita členských štátov mať, uh, e, môcť posúdiť, ak nie je zostačujúca odpoveď alebo žiadna odpoveď, uh, otázok Eh, vysielaných pracovníkov, vysielaných pracovníkov a aplikovaná legislatíva. Potom sú to cezhraniční pracovníci. Tu už sa začína, aspoň teda minimálne komisia, začína predkladať návrhy, ktoré sú zaujímavé, ale ešte stále je potrebné spolu s radou dodiskutovať. A potom eh, je tu viacročná aktivita, to sú tí eh, ľudia, kto, pardon, ľudia, ktorí pracujú vo viacerých štátoch, kde majú byť sociálne prihlásení, sociálne dávky a tak ďalej. Sú tu tie kritériá, ktoré ale potom administratívny výbor bude o tom rozhodovať. My tu máme dohodu, nemáme dohodu o kritériách, pretože rada odmieta, mimochodom aj komisia odmieta všetky kritériá, ktoré by súviseli so situáciou osôb, e, ktorí pracujú, to znamená, kde v skutočnosti pracujú. My si nemyslíme, a potom sme aj hlasovali, že je potrebné zachovať iba toto, tieto kritéria. Sú tu samozrejme kritéria aj, e, čo sa týka podnikov, ale tu viacero kritérií, ktoré musíme použiť, ak chceme mať dostatočné e, v podstate určenie, v ktorom štáte majú byť sociálne dávky. Je tu množstvo vecí a bola by naozaj veľká škoda, aby v týchto veciach, e, ak sa nedostali dokážeme dohodnúť. Bolo by veľmi škoda, ak by sme sa nedohodli, ak by sme tu zlyhali a to by zabránilo dohode. Dúfame, že zajtra sa nám podarí dosiahnuť dohodu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Baláš. E, možno ešte minútku či dve, ak by ste mohli tu ostať, ak by mal niekto nejaké otázky spomedzi poslancov. Nie? Zdá sa, že nie. Zdá sa, že sme spokojní s touto správou. A ďalší trialog teda bude prebiehať zajtra. A predpokladám, že bude možné a by ste vy, zamestnanci a delegácie zaujali stanovisko. Či je teda možné mať ďalšie stretnutia, či už ich nazývate trialógy alebo akokoľvek inak, aby sa našlo riešenie. Alebo či poviete, že ste v podstate sa dostali do situácie, kedy už podľa vás nie je možné ísť ďalej. Chcete na toto zareagovať? Áno, ja si myslím, že je možné ešte posunúť sa vpred, ale nie som si istý, či sa dohodneme. Nebo, kala by som, keď som povedal, že určite sa zajtra dohodneme. Posledný trialog, ja som mal pocit, že sa nedohodneme a nakoniec sa dvere pootvorili, takže uvidíme, čo sa ude zajtra. E, je to v podstate film, ktorý ešte len sa odohráva. Áno. Ja som to presne takto vyhodnotila ako vy, že to bolo veľmi tvrdé, viacero tých e, trialógových rokovaní, bolo veľmi tvrdých, ale teraz je vidieť záujem aj z druhej strany, či teda vôbec je možné dosiahnuť nejaký výsledok. Dobre, takže ďakujem za správu a ďakujem aj za snahu poskytnúť nám informácie pred zajtrajším trialogom. A teraz Môžeme prejsť na bod 6. Nie, bod 5 nášho programu. Či by tu mali byť závery o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Tento bod bol odložený a asi nie je ani čudné z našej strany, E, že bol takto odložený. Mm, je o kritický okamih a určite sa k tejto téme ešte vrátime. Poďme teda na bod 6 nášho programu usmernenia pre zamestnaneckú politiku členských štátov, politiku zamestnanosti členských štátov a odovzdám slovo pánovi Mitrufanovi Jozefovi, ktorý je zodpovedný ako spravodajca za túto správu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi intenzívnu a produktívnu prácu na správe o usmernení pre zamestnanosť. Pred týždňom komisia schválila návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre e, politiky zamestnanosti všetkých členských štátov. Návrhu sa navrhuje zachovanie usmernení pre zamestnanosť z roku 2011, tak ako som už vás informoval predtým, ohľadom procesu rokovaní e, s radou, kde bulharské predsedníctvo naozaj veľmi proaktívne e, predložilo našu správu do rady a podarilo sa nám spolu E, spraviť jeden krok smerom k úzšej spolupráci medzi parlamentom a radou pri príprave e, záverečného dokumentu. Avšak musím priznať, že niektoré rokovania, o ktorých sme rokovali so zástupcami rady vopred, ktoré boli predrokované, ešte stále boli zablokované v tom záverečnom texte alebo zmizli, vypadli z dokumentu. Počas rokovaní som sa stretol s rôznymi e, stranami vrátane z bulharského predsedníctva, ktorý predseda pracovnú skupinu pre sociálne otázky, ako aj zástupcami komisie, aby sme obhajovali našu pozíciu a požadovali, aby bola zohľadnená podporili e, v záverečnom rozhodnutí rady. Oficiálne rada e, v podstate len musí konzultovať s Európskym parlamentom. Napriek tomu rada bola úprimne e, pripravená, aj komisia pripravená E, komunikovať s nami a máme určité víťazstva v tom záväčnom dokumente. zároveň však tieto rokovania vnímam ako precedens a dúfam, že to bude, to bude praxou dobrej spolupráce do budúcna. E, zároveň nie všetky naše ambície a sociálne orientované pozmeňujúce návrhy prešli na ráde a to je škoda, ale malé výsledky sú lepšie ako žiadne výsledky a preto zohľadňujúc e, to, že tento postup je potrebné urychlenie ukončiť. Ako spravodajca som súhlasil s tým, že chválime návrh výboru bez toho, aby sme ho pozmeňovali, aby sme prešli cez jednoduchý skrátený postup podľa pravidiel 51. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dám tieňovým spravodajcom. Pán Peka ktorý zastupuje Pepe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. My vnímame návrh komisie tak, že teraz e, je tu aj pozitívny prístup rady k tomuto návrhu a vieme, že kľúčové prvky sociálneho piliera už boli zrealizované uspokojivým spôsobom, v uspokojivej miere. Je podľa mňa len celkom logické, že sa uberme touto navrhovanou cestou, cez skrátené konanie a dúfame, že to povedie viac k tomu, čo všetko považujeme naš, v našom výbore za dôležité. Reformy trhu práce, tvorba pracovných príležitostí, celoživotné vzdelávanie, odborná príprava, politika v oblasti zručnosti a tak ďalej. Takže môžem povedať, že EPP súhlasí s týmto postupom a budeme hlasovať za. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Becker. A teraz dostáva slovo pán Dečna, zástupca SAD, tieňový spravodajca za SAD. Dnes je dobrá príležitosť rozhodnutie rady počas bulharského predsedníctva z júna minulého roku posúdiť, ohodnotiť. Pozitívne môžem poznamenať, že rada požiadavkám parlamentu zohľadniť pozíciu parlamentu trošku ďalej e, vyšla v ústrety v rozhodnutí rady sú, časti, sú obsiahnuté časti e, pozície parlamentu. Usmernenia vytvárajú základ pre e, špecifické e, odporúčania pre krajiny, ktoré sú, sú súčasťou európskeho semestra. Cieľom by mala byť na európskej úrovni zosúladená ekonomika, ekonomická politika, rozpočtová politika. Myslím si, že aj s tým sme sa pohli trošku ďalej. O to by v podstate malo ísť aj v záujme, to by malo byť aj v záujme všetkých členských štátov, aby parlament bol zapojený do procesu rozvoja e, e z, z, politiky zamestnanosti. Okrem procedurálnych otázok sa chcem ešte vyjadriť k dvom bodom v samotnom texte. Myslím si poprvé, že parlament sa eh, vyjadril za silnejšie nasmerovanie usmernení v oblasti eh, politiky eh, zamestnanosti v pilieri sociálnej politiky. Toto rada vo svojom rozhodnutí opakovane odignorovala a toto by pri ďalšom prepracovaní v roku 2021 malo byť upravené. Po druhé, ekonomické politicky, ako politicky bohatá Európa si nemôže dovoliť eh, chudobu detí. Zároveň No problémy týchto detí, ktoré žijú v chudobe, v chudobe nie sú porovnateľné s inými e, problémami e, chudoby. Na to parlament e, e požiadal špecifické e, opatrenia pre deti žijúce v chudobe, ktoré rada opakovane odignorovala. Tieto deti, ktoré žijú v chudobe, by mali mať prístup e, k bezplatnej zdravotnej starostlivosti E, mali by mať e, právo na dôstojné ubytovanie a stravu. E, takže tu na tomto mieste by som chcel apelovať na radu, aby toto v budúcnosti tiež zohľadnila. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne, pán Dačian. Je tu niekto za EKR? Nie? Zdá že nie. Je tu niekto za ALDE? Nie? Je tu niekto za Guengel? Nie? Je tu niekto za EFDD? Nie? Je tu niekto za ENF? Nie? Takže vrátim slovo pánovi Mitufanov, spravodajcovi. Ďakujem pekne, kolegovia, za vaše vyjadrenia aj za vašu podporu. Posledný bod. Domnievam sa, že sa nám podarí povedať našim voličom, že sme urobili e, väčší krok smerom k sociálnej Európe. E, po tom, čo schválime tieto usmernenie, ďakujem veľmi pekne. Môžem iba zopakovať, že súhlasím s tým, aby sme tento návrh schválili bez pozmeniacich návrhov, aby sme uplatnili zjednodušený postup. Ďakujem. Samozrejme sú tu aj ďalší e, členovia. Výbor, e, pokiaľ e, ste požiadali slovo, nech sa páči, pán Mans. Ja si myslím, že je dobré, že e, medzi poslancami tu sme docielili takúto, e, takýto súlad a zjednotenie, e, to posilní to, že potrebujeme usmernenia, ktoré budú úspešné aj vonku. Takže súvisí to aj s predvolebnou kampaňou, to je jasné a dôležité je, aby sme mohli povedať, že členské štáty konečne pochopili, že potrebujeme, že európsky semester myslíme vážne. Takže zabezpečiť, aby členské štáty akceptovali čo v krajinách ešte neurobili, vo svojich krajinách, to je dôležitá úloha a čo musia urobiť to, je aj, e, to, to bude hrať aj veľkú rolu v, v, v eurovoľbách. Európsky semester berieme vážne, to je dôležitá oblasť a tu usmernenia pre politiku zamestnanosti musia mať e, centrálnu rolu. A druhá vec, musíme ešte na tom popracovať. Európsky pilier sociálnych práv, ktorý bol vnímaný veľmi kriticky z viacerých strán, niektorí povedali, že to zasahuje do národných právomocí. Potom sa povedalo, že to treba upraviť viac európsky a tu zabezpečiť správnu rovnováhu je presne to, čo potrebujeme do budúcich rokov je dôležité, dôležité zabezpečiť, aby e, tie práva, teda sociálny pilier, kde budeme formulovať určité práva, aby sme tieto práva presadzovali tým, že príjmeme určité opatrenia, ale ja by som si želal, aby členské štáty sa viacej do tohto zapájali pri všetkých právomociach, ktoré majú v oblasti sociálnej politiky treba povedať, že potrebujeme dodatočne spoločný európsky rozmer. Myslím si, že takýmito vyjadreniami môžeme veci pohnúť a privedieme aj občanov k tomu, aby e, pochopili, že nech už prestanú hovoriť ten nezmysel, že Európska únia e, nie je jednotná. Samozrejme, nie vo všetkom, ale solidaritu môžeme zabezpečiť že tým, že e, budeme viesť oblasť politiky zamestnanosti, s tým, že potrebujeme výsledky občania, e, musia cítiť, že sú súčasťou e, produktívneho rozvoja, že ich nenecháme sami. Spomenuli ste chudobu detí, to je dôležitá oblasť. Niektoré krajiny e, to ignorujú, to nie je možné. Samozrejme, je to dôležité rezort. A tu sme my v parlamente veľmi veľa urobili. Máme pádne argumenty, aby sme zabezpečili, že budeme viesť ofenzívny proeurópsky, proeurópsku predvolebnú kampanie, ktorí budú mať populistické vyjadrenia budú hovoriť, že vy ste z Európy, Európa sa nedieje, tým musíme povedať, prestante blázniť, čiže to je dôležité, aby sme mali eh, dobrú diskusiu. Veľa sme toho odviedli, k tomu patria určite, určite usmernenia eh, v oblasti eh, politiky zamestnanosti, to je proeurópsky aspekt. Myslím si, že to nebude, e, nám nepadne zaťažko pri budúcom zložení Európskeho parlamentu, to by sa nám mohlo podariť. Much, mister. Veľmi pekne ďakujem, pán Mann. Opätovne ďakujem e, pánovi spredajcovi Mitrofanovcovi. Mohli by sme teda schváliť návrh komisie bez pozmenujúcich návrhov za použitie zjednodušeného postupu podľa pravidla 50.1. Súhlasíte s tým? Nik nie je proti? Výborne. Samozrejme, chceli by som e, odovzdať slovo predstaviteľom komisie Generálneho rediteľstva pre zamestnanosť, v prípade, že je tu niekto prítomný. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste umožnili vystúpiť komisii. Budem stručný. Chceli by sme poďakovať vám, tomuto výboru a parlamentu za, za mm, postoj voči usmernení, ktoré sa schvália. Veľmi si vážime, že chcete to schváliť čím skôr za použitie zjednodušeného postupu. Ďakujem pekne. Thank you. Aj my vám ďakujeme. Dostali sme sa k bodu 7 nášho programu, a teda termín ďalšej schôdze. Bude sa konať 2. apríla ráno podľa mojich pokynov. Neviem, čo presne to znamená. Pravdepodobne to bude skôr ako 9. ráno. Mm, presný čas e, vám ešte potvrdíme. Takže sa uvidíme opätovne 2. apríla. A Mm, myslím to vážne, nebude to 1. ale 2. apríla. E, myslím si, že táto schôdza bola e, veľmi dôležitá, i keď e, bola krátka a sme neurobili príliš veľa rozhodnutí. Tie rozhodnutia, ktoré sme schválili, sú veľmi dôležité pre parlament a pre našu schopnosť zdôvodňovať dobré E, riešenia mm, no a budeme to môcť predložiť našim voličom počas volebnej kampane. Ďakujem veľmi pekne a uvidíme sa 2. apríla.